Ich eröffne die Sitzung. Guten Tag. Otváram schôdzu, prajem všetkým dobrý deň. Máte pred sebou program, má niekto niečo proti programu? Nie je to tak? Máte pred sebou protokol z minulej schôdze. Pripomínam, že tak ako obyčajne na konci schôdze očakávame od vás sťažnosti. Ak nejaké budete mať, pokiaľ nie, tak sa to bude pokladať za schválené. Dnes nemáme bulharčinu, češtinu, malteštinu, slovinčinu a žiaden z baltických jazykov pri tlmočení a mali sme posledný trialog k téme e, neregulérne nadobudnuté e, kultúrne predmety. Diskutovali sme o tom dobre, niečo sa uviedlo aj do chodu, ale na budúcom trialógu, ten bude 18. februára, myslím, že sa nám podarí nájsť nejakú dohodu. Madame Veržán je ochotná dospieť k dohode a rada tiež nebola tiež úplne neochotná hovoriť o návrhoch, ktoré sme mali my. Ale na budúcej schôdzi sa ešte k tomu raz vrátim. Dnes máme e, výmenu názorov s expertmi k téme európskeho školstva. Znova to máme na programe, už sme mali k tomu viaceré správy. Ja som mala už jednu od Lepery v 90. rokoch. V roku 2005 to bola správa pani Hannibal, ktorá ešte chcela prísť. A posledná bola 2011 od kolegu Kabada. Máme pozvaných zástupcov Najvyššej rady, to je hlavný rozhodovací orgán škôl, to je pre nás veľmi zvláštne. Samozrejme sme nemohli pozvať všetkých zástupcov, takže sme sa obmedzili na štyroch a e, koncentrovali sme sa na určité krajiny, ktoré majú v tomto systéme zvláštnu rolu, ale tiež nemohli prísť všetci. Prítomní sú v abecednom poradí pani Šasovky Ber, ktorá reprezentuje Najvyššiu radu Francúzska, pani Ilbek e, reprezentuje Spolkovú republiku, pán Geniens e, reprezentuje flámsku e, skupinu a pani Rabie francúzske spoločenstvo. Takže dnes to máme zase na programe aj preto, lebo stále od všetkých akokoľvek len trochu dotknutých európskych škôl sme oslovovaní, píšu nám, navštevujú nás, pretože je zrejme množstvo vecí, ktoré nejdú. A pretože my vlastne nie sme príslušní pre tieto veci, ale všetci si myslia, že sme a stále ešte neviem, akú rolu tu vlastne môžeme hrať, pretože naše rezolúcie mám pocit, že končia v odpadkovom koši. A preto sme si pomysleli, dnes ich pozveme a snad sa od nich dozvieme, alebo aj od vás sa dozvieme, čo je vlastne e, s našimi odporúčaniami. Je smutné, keď si kolegovia dajú námahu, vypracujú odporúčania a tie v podstate e, sa volade stratia. Počula som, že hlavný rozhodovací orgán týchto škôl je táto najvyššia rada a som veľmi zvedavá, čo dámy a páni, ako nám to vysvetlia, čo robia alebo čo nie. Ale najskôr by som chcela dať slovo kolegovi Kabadovi, ktorý písal poslednú správu a pravdepodobne je takisto frustrovaný z toho ako aj ja. Nech sa páči, pán Kavada. Ďakujem pekne pani predsednička. Som rád, že e, zaujímeme stanovisko k, tomu, k tejto otázke a to moju frustráciu trošku zníži. Pani predsednička, vážené dámy a páni, vlastne by sme mali byť akýmsi spojovacím článkom pre celú úniu, ale napriek týmto snahám sa iba sa to týka iba asi 24 tisíc žiakov. A to nie je naozaj veľmi veľa. Títo príslušníci škôl sa skladajú zo žiakov, úradníkov, učiteľov a napríklad aj v medzinárodných podnikoch v Bruseli je to tak, že 45 školského osadenstva európskych škôl je viac ako 80 kategórie A v normálnej infraštruktúre. A tie čísla stále stúpajú. E, v systéme európskych škôl máme žiakov kategórie 2, ktorí sú príjmaní podľa dohôd, ktoré sú, ktoré sú príjmané medzi rôznymi organizáciami a podnikmi. A toto je iba 5 e, celého počtu žiakov. A tento počet ešte poklesol v dôsledku hospodárskej krízy. Čo sa týka veľkosti škôl, najvyššia e, rada rozhodla nepodpisovať ďalej takéto zmluvy. Čo sa týka kategórie 3, teda keď rodičia platia školné, to sú o nie, to je o niečo menej ako 20 žiakov e, v európskych školách a tento počet tiež klesá a to je znepokojivé, myslím si. V celku tu máme veľmi uzavretý systém zvonka, e, ho možno vidieť ako elitné školy, ale to je absolútne nesprávne a zavádzajúce. Ide tu o niečo iné. Je totiž potrebné deti posielať do škôl, A e, ide tu o to, že rodičia sú vyslaní do zahraničia a deti vlastne majú mať vyučovanie vo svojom materinskom jazyku. A to je to, o čom tu chceme hovoriť. Mám tu tú správu a e, veľmi som sa zaujímal o to, čo sa zmenilo za posledné tri roky a nakoľko sa odporúčania tejto správy skutočne aj implementovali. Sám som o tom hovoril a myslím, že to bolo správne, ako ste to prezentovali. Máme tu ešte štyri aktuálne problémy. Financovanie systému, vysielanie učiteľského personálu, e, nadmerná obsadenosť niektorých škôl, hlavne napríklad vo Frankfurte, kde je veľa zahraničných inštitúcií a potom je tu aj otázka druhého stupňa e, a o e, maturity, čo sa týka financovania je nedostatok vysielaných učiteľov, teda treba sa zaoberať finančným zaťažením. Momentálne máme neprimeranú záťaž, čo sa týka tohto vysielania, respektíve poskytovania infraštruktúr. Mnoho e, majú na pleciach len niektoré štáty, čiže Najvyššia rada by sa mala zaoberať týmito otázkami a aj otázkami zamestnávania učiteľov. S obavami treba zobrať na vedomie, že tento nedostatok vysielaných učiteľov sa musí vyrovnávať tým, že sa e, zamestnávajú učiteľia na mieste, ktorí dostávajú od škôl peniaze. Momentálne máme 1492 učiteľov a 2061 poverených učiteľov. A to znamená, že počet vysielaných učiteľov stále klesá a to je realita, ktorú identifikujeme, keď hovoríme so školami. Briti a Íri majú zvláštnu situáciu, pretože oni majú anglické oddelenie s približne 5000 žiakmi a ich štátnych príslušníkov je o 2000 12 menej. To samozrejme spôsobuje problémy a 5000. Teda tieto krajiny musia e, vynaložiť na svojich 5000 žiakov viac ako dvojnásobné množstvo personálu než ostatní. A k tomu ešte pribúda tá skutočnosť, že skoro 60% žiakov má zvolenú angličtinu ako druhý jazyk. Nemčinu má 23% a Lutujeme, že dnes Briti nie sú prítomní na našej diskusii, ale pokiaľ viem, ani írska zastupkynia tu dnes nie je. Briti oznámili, že nebudú vysielať nových učiteľov a že aj tých nenahradia, ktorých zmluvy e, vypršia. E, v diskusii o financovaní je to ešte ťažšie. Je naliehavé na základe tejto situácie tu nájsť nejaký štrukturovaný prístup. Príspevok štátov môže spočívať buď v tom, že budú vysielať učiteľov, ktorí budú vyučovať vo svojom materinskom jazyku, alebo v tom, že budú poskytovať finančné príspevky. Alebo možno vysielať učiteľov, ktorí budú vyučovať v inom než v materinskom jazyku. Tento posledný predpis ale odporuje tomu, čo je v mojej správe, pretože tam bolo napísané, alebo ťažisko bolo to, že vyučovanie e, majú e, robiť hovorcovia v materinskom jazyku. Nesmieme zabúdať na to, že žiaci európskych škôl často pochádzajú z bilinguálnych. E, dvojazyčných rodín. To znamená, že keď tu budú mať učiteľa, ktorý hovorí nejakým jazykom horšie ako v rodine, tak vieryhodnosť toho učiteľa, respektíve systému sa samozrejme znižuje, spochybňuje. A chcel by som povedať ešte o preplnenosti škôl. Správa hovorí o tom, že treba umožňovať aj iným deťom zúčastňovať sa vyučovania na týchto školách. Samozrejme v hraniciach, ktoré stanoví Najvyššia rada a táto je v Bruseli a v Luxembursku. Tu je to problematické, tu je málo budov a zlá infraštruktúra, čo vedie k zhoršeniu kvality vyučovania a na týchto školách preto nie je možné otvoriť sa voči iným deťom než tým, ktorí majú rodičov zamestnaných v inštitúciách Najmä v Luxemburgu je toto otvorenie nemožné. Žiaci sú tam prakticky izolovaní, pretože žiadne deti z iných inštitúcií ani z iných oblastí e, tam nemajú prístup. A to prispieva k tomu, že už sú negatívne výhody E, voči e, verejnej službe. Tie sa ešte zhoršujú. Na druhom stupni, to je následná časť mojej správy, teda v nadväznosti na správu 2012, v septembri 2011 Európsky parlament e, schválil správu Kavada ohľadne systému európskych škôl. 50 bodov v tejto správe sa týkalo systému európskych škôl. Rada uvažovala ohľadne tohto rozhodnutia a udelila mandát na zriadenie pracovnej skupiny. Táto mala skúmať organizáciu vyučovania na druhom stupni a toto vyučovanie sa malo zracionalizovať a obohatiť o voliteľné e, smery. Pracovná skupina sa s tým e, zaoberala, e, vypracovala návrh novej štruktúry druhého stupňa s ohľadom na zvýšenú flexibilitu a aj ohľadom finančných otázok. Tak to je tam napísané. Rodičia sa postavili proti reforme systému, pretože tu ide hlavne o finančné a nie pedagogické úvahy a poukazovalo sa na to, že tieto reformy by mohli viesť k tomu, že žiaci by matematiku mali v jednom jazyku, fyziku v inom a chémiu ešte v ďalšom a tie jazyky by sa z, roku, z roka na rok mohli meniť, takže by nemali žiadnu kontinuitu a nebolo by možné očakávať od nich ani pochopenie tých predmetov. Čiže treba pripomenúť, že správa poukazuje na to, že sa musí vyhotoviť štúdia očakávaných dopadov, prvnež sa začne systém meniť. Preto treba možno ešte jasne povedať, na ktorých kritériách je založený tento návrh reformy. K otázke hodnotenia európskej maturity v porovnaní s inými e, ukončeniami školy je tu aj medzinárodná maturita. To je záver a mojej, mojho príspevku a som vám aj naďalej k dispozícii. Yes, ju just a few things to add to that. Um, thank you very much to Mr. Cavada, very full. no, by som doplnila len toto. Je to Ehm, významná správa, ktorá hovorí o závažných otázkach. Ehm, pochopila som tú frustráciu. Zdá sa, že veci sa podľa tejto správy iba zhoršujú a nie naopak. Myslím, že sa treba dobre zamyslieť nad tým, kam tie európske školy kráčajú a ako chceme, aby fungovali. Ja by som sa venovala štyrom otázkam, ktoré eh, pán spravodajca um, predostrel a dúfam, že sa urobí uh, posúdenie, posúdenie vplyvov. Hovorí sa o vysielaní. Myslím, že je to e, problémom. E, angličtina je stále viac používaná e, v školách v dôsledku rozšírenia a to sú naozaj lokálne problémy v Spojenom kráľovstve ten, čo vyučuje v Británii, e, je zamestnancom e, miestnych orgánov. V blízkej budúcnosti sa to má ale zmeniť. Čo sa potom e, stane, ak títo učiteľe nebudú zamestnaní ústrednou vládou? Súčasná situácia však vysielanie učiteľov naozaj veľmi stiažuje, pretože napríklad ak učiteľ chce ísť učiť inde, vracia sa a potom čeli skutočným problémom. A preto e, až tak veľa učiteľov v Británii nemá záujem o vysielanie. Neviem, ako je to v Írsku, ale aspoň v Británii to tak je. Táto situácia sa iba zhoršuje a to významne. Je mnoho dôvodov pre to, čo pán spravodajca predniesol. E, prebieha mnoho rokovaní s Britániou a s jej inštitúciami aj s Írskom na tému, ako vyriešiť takúto situáciu. E, môže sa vyučovať v materinskom jazyku učiteľa. To podľa mňa nie je problém pretože sú k dispozícii tlmočníci, ktorí nie sú um, rodinnými angličanmi a robia výborné, um, výborné služby, ale um, vyjadria, vyjadrujú sa tak, ako by sa rodený hovorca um, možno nikdy nevyjadril. Ak vyučujete v danom jazyku, treba ten jazyk patrične ovládať a hovoriť tak, ako napríklad by hovoril angličan, ak vyučujete v angličtine. Um, podľa mňa táto zásada je dôležitá. E, treba sa zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť, aby to tak bolo. Nuž a potom sú tu finančné prostriedky na financovanie takýchto služieb. E, vieme, že je veľký záujem o tieto finančné prostriedky Um, čo sa týka učebných osnov, osnov um, ehm, boli v minulosti problémy a tieto problémy sa ešte zhorčili. V minulosti sme hovorili o problémoch, ktoré vlastne poriadne neboli vyriešené. No a napokon chcem hovoriť o učebných osnovách. Súhlasím s tým, že treba riadne ehm, posúdenie vplyvov a treba sa nám pozrieť na to, o čom sme hovorili za tieto ostatné roky a to je hodnota um, európskej maturity a či by sme to nemali zmeniť na medzinárodnú maturitu. Mnohí z nás sa snažia o zlepšenie európskych škol, školy, ale z toho či dôvodu sa nám veľmi nedarí. Myslím, že to takto ďalej ísť nemôže Nechceme, aby sa úroveň európskych škôl, tak ako ich poznáme teraz, e, zhoršovala. Myslím si však, že nie sme schopní túto otázku riešiť. Vidíme, že sa veci zhoršujú a potrebujeme na ne riešenie. Veľmi pekne ďakujem. Máme tu zástupcov z tej najvyššej rady, nemáme tu nikoho z Británie. V nasledujúcich dňoch ich o tom budeme informovať, ale máme tu problémov, kolegov, ktorí tiež poznajú tieto problémy. Rada by som, či radi by sme sa dozvedeli niečo o kritériách e, finančnej účasti krajín, teda zdieľaní nákladov či finančné príspevky. E, chceli by sme vedieť, ako je to e, s dohodami s tretimi štátmi, ako je v, tejto, v týchto veciach eh, Belgicko. Pani Roba Barbie, bola, boli ste prosím taká láskavá a zareagovali na tieto otázky? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question parce que je m'attendais pas à ce que vous Prepačte, prosím. Mohli by ste zopakovať otázku? Unter anderem um das Cost-Sharing. Wir hätten Ide o zdieľanie nákladov, teda ako si predstavujete finančné príspevky, potom ako to um, vyzerá s dohodou so štátmi sídla, napríklad Belgicko, potom e, je to... Takže týmto otázkem prosím vás venujte sa. Können Sie auch an Herrn Gentius weitergeben, aber ich denke... Môžete dať slovo ďalej kolegovi, ale myslím, že by ste to mohli zodpovedať vy. Je pense aussi, mais je pense que vous mélangez beaucoup de questions. Podľa mňa eh, zmiešavate dohromady veľa otázok. Nedá sa na ne zodpovedať eh, v bloku. Je to eh, Belgicko, ktoré si žiada piatú ško- školu v Bruseli, je to tá e, vyššia rada. Sú to tiež e, e, rozhodnutia Vyššej rady. Nie je to naozaj Belgicko, tá vaša otázka. Slovo treba e, odovzdať generálnemu tajomníkovi e, tejto rady, ktorý je lepšie informovaný, ako rada bude e, svojím spôsobom zodpovedať na správu e, Kavada. Ich dachte, Sie gehörten zum Obersten Rat und der Oberste Rat möchte die fünf... Ja som si myslela, že ste um, členkou tej najvyššej uh, vyš, vyššej rady a že um, táto rada navrhla vybudovať piatu školu. Neviem, nechcete sa k tomu vyjadriť? Thank you, pre, Mrs. President. Um... Ďakujem, pani predsednička. Uh, no už naše stanovisko nie je jednoduché. Možno ste si všimli, uh, v Belgicku nie je nič jednoduché. Vy ste nám to oznámili e, v rade, vo, vyššej rade predstaviteľov jazykových komunít. V Belgicku za toto zodpovedá federálny štát. My sa snažíme otázky riešiť tak, ako je to možné. Isté e, vám neuniklo, že tento rok sú voľby do Európskeho parlamentu a nie je dobré príjmať také dôležité rozhodnutia, ako je toto. Dúfame, že sa všetko v dobre obráti. I hovoril som, že tento systém je citlivý. Dúfam, že sa to maximálne uh, e, zlepší. Momentálne to nevieme, nevieme nič po, ne, konkrétnejšie povedať, možno po víkende. Čo sa týka finančného príspevku či zdieľania finančných nákladov, Musím povedať za kolegov, že tieto otázky e, rozhod- o tých otázkach rozhoduje vyššia rada kolektívne. Nerozhodujeme o tom jednotlivo. A potom sa pridržiame toho, čo e, vyššia rada rozhodne. Ja jetzt verstehe ich nicht, warum wir sie einge- Tak potom neviem, na čo sme vás pozvali. Der oberste Rat besteht doch aus... Vyššia rada má svojich členov predsa možno tí e, rozhodujú spoločne, ale môžem od vás očakávať, že nám vysvetlíte, ako si predstavujete zdieľanie nákladov. Nemyslím ten hotový akt, ale ako si predstavujete zdieľanie nákladov v budúcnosti. Koho sa mám spýtať? Vyššia rada predsa nie je jednotlivcom, je v nej viac jednotlivcov. Myslím, že vy, vy alebo vy ako jednotlivci môžete um, sa zamyslieť nad tým, či by ste nám predsa len nemohli odpovedať. Möchte einen von den anderen Kollegen da über eine Antwort geben? Um, snáď jedna kolegyňa z ostatných uh, od, od, odveti, um, od, odpovie. Takže pani Šasogeber, ak tu je, možno je tu situácia, kedy e, francúzština je najviac vyučovaná e, ako jazyk. Je 6 tisíc žiakov, ktorí majú e, snáď by ste nám povedali, ako je to vo Francúzsku s vysielaním učiteľov. Možno zareagujete na správu Kavada alebo na snahy pani Hannibal snáď by ste mohli odpovedať aspoň na niektoré otázky, preto sme vás sem pozvali. Sme radi, že ste tu a poprosíme vás o otázky, ak nám ich môžete dať. Madame la présidente, mais avec plaisir. Veľmi rada, pani predsedajúca. Zodpoviem vaše otázky. Najprv úloha francúzštiny, možno tým treba e, začať ide o tú hodnotu e, viackultúrnej, viacjazykovej e, štruktúry, takisto e, úloha tieto ško- školy majú 28 národností. Dva, trikrát ročne sa stretáva táto rada a to nám umožňuje di- diskutovať demokraticky naše pozície si vy, vymieňame ako pozície štátov, ale nie je to len počas týchto strednutí, kedy sa veci dejú. Zos, e, máme výmeny e, v pracovných skupinách k rôznym auditom a tieto výmeny názorov e, nám dávajú naozaj problém spoločne konštruovať a ísť touto cestou. Myslím si, že treba tu naozaj povedať, že tieto školy zostávajú, hoci majú už 50, viac než 50 rokov, systémom pedagogickým, inovatívnym, vždy pred, v popredí, pred, pred e, ďalšími v pedagogických úvahách. Francúzsko nielenže sa výrazne invest, e, zapája a rozvíja tieto školy, e, v rámci Najvyššej rady, ale e, e, takisto ministerstvo, minister sa rozhodlo e, e, poskytnúť ešte viac e, učiteľov na druhom i prvom stupni, pretože obdobie je zložité. A nad rámec vytvárania pozícií pre Francúzsko je tu takisto inšpekcia pedagogická všeobecná v rámci komisie s cieľom E, e, e, získať tých najlepších profesorov a angažovať ich a riadiť ich v pozíciách veľmi individuálnych, vytvoriť čo najlepšie podmienky na týchto školách. Tu je naozaj skutočná politika, pokiaľ ide o Francúzsko. Ešte raz teda, pokiaľ ide o kvalitu riadenia tohoto personálu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie blaho žiakov to sú aktuálne modely, ktoré sa štruktúrálne prezentovali. A sú to úvahy v rámci pracovnej skupiny, v rámci zdieľania nákladov, kde Francúzsko hlasovalo za. V tomto štádiu ďakujem a to bolo všetko ako odpovede na vaše otázky. Ďakujem. Offensichtlich ist ja auch die Entsendung jasne aj vysielanie z Francúzska je jednoduchšie ako z Británie. Francúzsko je centrálny štát a preto je to jednoducho jednoduchšie učiteľov vysielať. Tie problémy, o ktorých hovorila pani Hannibal, máme v každej spolkovej krajine, také by boli aj v Nemecku. Pani Ebek, ja by som vám rada dala slovo, aby ste nám možno vysvetlili, ako to vyzerá u nás v Nemecku. Aj mne bolo povedané, že máme um, nejakých 5 neobsadených miest. Máme málo učiteľských kádrov. Mohli by ste povedať, ako to vyzerá s učiteľskými silami ich o ich možnostiach na európskych školách? Ja, vielen Dank. Ďakujem za slovo. Podľa mojich vedomostí miesta nemeckých učiteľov um, sa nestretávajú s problémom obsadenosti či neobsadenosti. Ja musím povedať, že ja sama nie som členkou najväč- najväčšej rady, vediem iba referát, možno to uniklo mojej pozornosti, ale pokiaľ viem, zatiaľ Nemecko nemá problém obsadiť tieto miesta, dokonca je mierny prebytok. Takže ehm, čo sa týka problémov vo Frankfurte, že je prezamestnanosť, to je iný problém. To sa o tom hovorila aj e, kolegyňa, ide o infraštruktúru škôl a v súčasnosti nemáme e, problémy iba s výhľadmi presídlenia banky do Frankfurtu, ale hľadáme riešenia na prechodnú dobu i na ako aj dlhodobné riešenia. Vidíme, že sú riešenia rozdielne. To, čo sa týka Frankfurtu, tam nemáme iba školu A1, teda školu v Ranheime, ale máme aj školu v Bad Filber. To máme uznanú, akreditávanú európsku školu, ktorá ešte má kapacity a momentálne sa budeme musieť pozrieť na to, ako deti budú nastupovať. Máme s tým, že budúci školský rok budeme mať prebytok detí, ktoré nebudeme môcť umiestniť tam a zamyslieť sa treba nad tým, ako ich presunúť. Čo sa týka Mníchova, tam e, sa stavia školská budova e, v Mníchove sa oneskoruje výstavba školskej budovy, lebo tam boli problémy, ale to je iný problém. E, financovanie tam ide iným spôsobom. Ďakujem. Z najvyššej rady, dámy a páni, chceli by ste e, sa vyjadriť alebo zareagovať na problémy, o, ktorej, o ktorých hovoril pán Kavada. Chceli by ste sa k ním vyjadriť? Máte túto potrebu? Nech sa páči. My name is Kari Kivinen, I'm the... Som Gary Kivinen a som generálnym tajomníkom eh, tejto rady európskych škôl a ja som vypracoval eh, krátku PowerPointovú prezentáciu, pokiaľ by ste ju chceli vidieť. Môžem pripomenúť, teda, že to pôjde veľmi rýchlo, veľa času vám nevezmem. E, niekoľko otázok odznelo od pána Kavadu, ktoré treba vyriešiť a na ktoré treba zodpovedať. Potom sa treba sústrediť na e, tie problémy, ktoré podľa e, najvyššej rady existujú. Rád by som tú prezentáciu spustil od predsedníckého stola. So the Board of Governors have received the... Najvyššia rada dostala správu Kavada a prebrala ju na svojom stretnutí v Oxforde v roku 2012. A vyjadrili sa k nej jednotlivým, formou jednotlivých akčných bodov. Máme vypracovaných celý rad bodov podľa správy Kavada. Budem hovoriť o jednotlivých častiach tejto správy, aby som vás oboznámil s tým, čo bolo urobené. Podľa pána Kavadu Európska, parlament, e, Európska maturita sa má otvoriť a to sme urobili. Európska maturita má e, zrevidované pravidlá, takže je možné ju skladať mimo tých 14 existujúcich európskych škôl. Minulé leto dve akreditované školy prvýkrát ponúkli maturitu e, v Maneske a v Helsinkách. Prvýkrát tento rok skončia e, touto maturitou v škole v Štrasburgu. Toto je náš prehľad. Pán Kavada sa nazdával, že Európska škola by nemala byť zatvorená, ale by sme sa mali otvoriť. Na základe tohto odporúčania sme pracovali aj s francúzskou delegáciou a s pracovnou skupinou aby sme otvorili e, školský systém európskych škôl. Otvorili sme nové akreditované európske školy podľa e, názorov pána Kavadu. Vidíte tu zoznam a na stretnutí inšpektorov sme diskutovali um, ehm, zriadenie takéto školy v Taliansku. Je 10 krajín, ktoré by chceli otvoriť Európsku školu a s nimi rokujeme bude teraz pokračovať ako ďalšia škola v Zagrebe. Takže e, je to nový členský štát a chce mať európsku školu na svojom území. Je veľký záujem o tieto školy a táto sieť sa stále rozširuje a zväčšuje. Pán Kavada poznamenal, že autonómnosť týchto škôl treba zvýšiť. Najvyššia rada prijala viacero rozhodnutí, tak, aby administratívne rady škôl mali viacej právomocí. Aj vedenie školy, aj jednotliví vyučovateľia, um, vyučujúci. Čo sa týka učebných osnov, mali sme vynikajúcu uh, revíziu našich uh, učebných osnov. Je to všetko na našej webovej stránke. Tam uvidíte, že osnovy vo všetkých predmetoch od materskej školy až po maturitu sa za 10 rokov majú prepracovať. V nasledujúcich týždňoch máme vo spojenej predmetovej komisii diskutovať o troch predmetoch. Dohodli sme sa, že preskúmame ďalšie a že otvoríme ďalšie, napríklad IKT, um, zemepis a ďalšie predmety sme osobitne hrdí na predchádzajúce učebné osnovy, ktoré e, obdivujú mnohé národné systémy vzdelávania. Ide naozaj o zaujímavú prácu a zdá sa, že tieto učebné osnovy sú v praxi veľmi dobre osvedčené. Pán Kavada um, no, nazval náš právny status, status uh, ako by sme boli uh, v očistci to nás urazilo. Ale prijali sme toto nastavené zrkadlo a rozhodli sme sa, že zlepšíme právnu ochranu našich učiteľov, žiakov i pracovníkov. A preto sme hovorili o dv- na dvostretnutiach o právnom postavení týchto škôl. škôl. Neexistuje žiadna pracovná skupina, ktorá by sa tejto otázke venovala. Um, spolu so zástupcami Európskeho súdneho dvora či komisie, aby hovorila o právnom statuse európskych škôl. Totiž e, v tejto oblasti máme len obmedzené možnosti. Bolo navrhnuté, aby sme zadali externú štúdiu, aký je pedagogický či akademický výstup formou našich žiakov Odvtedy aktívne hľadáme možnosť zúčastňovať sa medzinárodných štúdií a rozhodli sme sa zúčastniť pilotného projektu e, v rámci programu PISA. Zúčastnili sme sa tejto možnosti a výsledky boli absolútne vynikajúce. Naši 15-roční študenti dávali výkony Um, najlepšie spomedzi všetkých skomaných študentov vo všetkých krajín sveta. Môžete si výsledky stiahnuť zo stránky OECD. Okrem toho sme sa zúčastnili ďalšej štúdie PISA v Luxembursku a tie potvrdili predchádzajúce výsledky. Školské výsledky um, z v roku 2012 pre, uh, v rámci programu PISA pre luxemburské školy sú k dispozícii rovnako. Nemôžem nezareagovať na slova pána Kavadu o ťažkostiach, ktoré máme momentálne v Bruseli. Máme každý rok o 450 žiakov v priemere viac. Totiž v dôsledku rozširovania sa EÚ a rastu európskych inštitúcií naše e, priestory nie sú dostatočné. Máme neskutočne zložitú situáciu v súčasnosti. Ukážem vám stručný prehľad. Hovorím, budem hovoriť iba o e, Bruseli. Minulý rok sme otvorili e, školu o vlákene, bolo v roku 2012 v septembri. A už teraz tam máme 2000 žiakov a do dvoch rokov bude úplne zaplnená. Požiadali sme belgickú vládu, aby nám postavila piatu školu a musím povedať, že rokovania s eh, valonským i flamským spoločenstvom boli eh, veľmi pozitívne. Dohodli sme sa na počtoch, na číslach, na eh, potrebách a aj na časových otázkach. Podľa našej dohody ktorá bola kompromisom. Potrebujeme v roku 2015 tisíc miest navyše. E, Rada ministrov v Belgicku e, súhlasila, že nám budovu poskytne. Budeme potrebovať budovu e, pre ďalších 1500 žiakov v roku 2019 a momentálne rokujeme s belgickými úradmi o tom, kde umiestniť a kedy umiestniť tento, túto školu. Potrebujeme však prijatie politického rozhodnutia a e, to o tom hovoril aj kolega z Belgicka. Nemohol by som e, súhlasiť viac s pánom Kavalom, než súhlasím ohľadom rozpočta. Tieto rozpočtové roky sú veľmi ťažké. Prečo? E, žiaci kategórie 1, ktoré neplatia školné, ich počet stále narastá kategória 2 a 3, e, ich, ich početnosť klesá, pretože zaberajú ich miesta žiaci kategórie 1. V mnohých členských štátoch e, vzdelávanie pocítilo škrty v rozpočte a to má priamy vplyv na nás. Takže dostávame menej príspevkov z 28 členských štátov než predtým. Musíme upravovať aj e, platy učiteľov, platy stredoškolských učiteľov boli znížené o 30 na základnej škole o 20 Máme problém získať e, vyslaných učiteľov, dokonca aj miestnych učiteľov, pretože konkurencia e, učiteľov technických predmetov je veľmi vysoká. Sme nútení racionalizovať nielen nie v dôsledku správy pána Kavadu, ale v dôsledku finančnej situácie musíme revidovať eh, pravidlá pre veľkosti skupín o tom, ako zorganizovať vyučovanie. A napriek nárastu eh, počtu žiakov nám ostáva rozpočet takmer rovnaký za ostatné roky. Náklady na jedného žiaka klesajú z roka na rok. A predpokladáme, že rovnaký trend bude pokračovať aj v roku 2015, pričom sa počet žiakov bude zvyšovať. Príspevok európskych eh, inštitúcií ešte viacej klesá. Máme totiž stále viacej eh, študentov a žiakov kategórie A1. A je to rada a jej zástupcovia z členských štátov, ktorí škrtia rozpočet na jedného žiaka v európskych školách. Podpora či príspevok zo strany študentov. Pani Hannibal povedala, že, že sa e, nevenujeme žiakom s osobitnými potrebami. Iba minulý rok sme e, politiku podpory e, prehodnotili a práve naopak naša podpora žiakom s osobitnými potrebami sa zvyšuje. Rozpočet pre nich sa zvyšuje napriek tomu, že celkový rozpočet klesá, takže staráme sa o nich. Je naďalej pravda, že e, percento žiakov s osobitnými vzdelávacími podmienkami, ktoré e, sú 3,2 v bežnej populácii, nie sú až tak zastúpení títo žiaci v našej škole, v našich školách. Mali sme to v roku 2010 vo výške 2,7 a teraz je to 3,2 takže takýchto žiakov so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní narastá. Čo sa týka finančných príspevkov, po niekoľkých rokoch naozaj náročných rokovaní minulý rok na jeseň sa nám podarilo nájsť kompromisné riešenie pre Um, finančné príspevky, teda zdieľanie nákladov. Nemám tú dohodu momentálne pri sebe, ale členské, šle, šle, všetky členské štáty súhlasili s tým, že treba dosiahnuť cieľovú úroveň pre každú krajinu na základe um, uh, štátnej príslušnosti žiakov. Ak napríklad, ak krajiny ne, E, nedosahujú majú viacej žiakov, môžu zvýšiť e, finančný príspevok, ktorý, ktorým sa bude kompenzovať náklady tých krajín, ktoré vysielajú e, viac učiteľov, ktorých povolajú z miestneho trhu, napríklad učiteľov chémie. Niektoré členské štáty ešte stále sú ďaleko od cieľa Takže bolo dohodnuté, že každá krajina od roku 2015 bude zvyšovať svoj príspevok o 20 každý rok. Takže v roku 2020 budeme mať spravodlivé e, zdieľanie nákladov vlastne zavedené. Budúci rok v decembri sa stretne najvyššia rada, aby rokovala o otázkach e, zdieľanie nákladov. Takže eh, máme predstavu, ako to vyriešiť. Eh, zatiaľ to bude postupné. Tento rok sme v našom systéme mali 167 nezaplnených miest, neobsadených miest. Pri tvorbe miest sme si všimli, že členské štáty sú ochotné posielať um, stredoškolských učiteľov a nenatívnych učiteľov. Je naozaj nevyhnutné, aby v viacjazyčnom vzdelávaní vyučoval rodený hovorca bez akejkoľvek výnimky. Sú však predmety, ako napríklad dejepis, geografia, telesná výchova, ktorú môžu vyučovať e, učitelia, ktorí e, nie sú natívnymi hovorcami. E, môže sa to stevať aj na matematiku alebo napríklad jazyky, ak je to človek, ktorý hovorí takmer ako rodený hovorca týmto cudzým jazykom. Hľadáme riešenia štruktúrálnych problémov, ktoré máme. Je veľký počet členských štátov, ktoré nevysielajú dostatok um, učiteľov do nášho systému. Pán Kavada odporúčil, aby sme prehodnotili školné. Robili sme to, ale možno nie očakáv- tak, ako sa, by sa očakávalo. Um, Najvyššia rada uh, rozhodla o zvýšení školného pre konkrétne troch žiakov. Ďalšie stretnutie bude na toto, bol, na toto tému 2013 a bola vytvorená bulharská sekcia. E, nedávno sme otvorili rumúnsku sekciu a pred dvomi týždňami estonskí rodičia žiadali o otvorenie svojej sekcie a v Bruseli čoskoro otvoríme aj lotišskú a slovenskú sekciu. Čo sa týka reformy stredoškolského vzdelávania, Pán Kavada hovoril o tom, ako by sa mali zdieľať aj vzdelávacie aspekty. Túto časť sme si starostlivo pre, prečítali a zistili sme, že e, je postavená na mnohých ne, nesprávnych informáciách. Naša rada prijala mnohé rozhodnutia na základe pracovnej skupiny pre e, stredné školy. Napríklad sme sa rozhodli, že Eh, na prvom stupni začneme s tretím cudzím jazykom namiesto eh, v druho, na druhom stupni. Eh, potom sme v treťom ročníku zaviedli IKT. Rozhodli sme sa, že urobíme mnohé ďalšie veci. Že v treťom ročníku um, výtvarná výchova a hudobná výchova nebudú povinné. Povedzme si, že tu náklady neboli rozhodujúce pri našom rozhodovaní. Ehm, navyše rada rozhodla na základe návrhu e, pracovnej skupiny, že treba urobiť štúdiu. Takže nebola uverejnená zatiaľ výzva na súťaž. Tá príde až o niekoľko mesiacov, pretože my nie sme kompetentní, aby sme takúto štúdiu vypracovali. Mala by sa toho ujať možno e, univerzita či taká skupina ľudí, ktorá e, pozná náš systém maturity. Ešte sme sa nerozhodli, a ktorá škola či univerzita našu e, reformu preskúma či navrhne. Musím teda, je to teda na ilustráciu, že e, sa neriadíme iba ekonomickými záujmami. Nemám e, žiadny obrazok ohľadom európskej maturity, ale musím povedať, že univerzity ju vysoko oceňujú. Chcem informovať pani Hannibal, ktorý, že je e, na svete zaujímavý dokument, podľa ktorého naši žiaci sa vynikajúco umiestňujú na britských univerzitách. Viac ako 50 našich študentov pokračuje na britských univerzitách a vieme, že nemajú problém e, získať výhodné ponuky od tých najlepších univerzít. Takže to sa týka um, Eh, európskej maturity a to sa týka to isté sa týka nielen eh, britských, ale aj nemeckých, francúzských a holandských univerzít. Nuž a ku koncu dokumentu eh, boli uvedené neúspechy školy. Ehm, my sme školou, ktorá nemá veľa repetentov. V roku 2010 sme prijali 19 opatrení, ako predchádzať eh, študijnému zlyhaniu. Musím povedať, že naše výsledky sú veľmi dobré. 2,7 repetentov v roku 2007 sa eh, zmenilo na 1,2 minulý rok v lete. Existujú štatistiky. Ehm, nesúhlasím s pesimizmom v tejto miestnosti. Európska škola je obeťou svojho úspechu v Bruseli, v Níchove, vo Frankfurte. Máme veľmi veľa študentov, ktorí eh, by chceli dostať vzdelanie v európskej škole a my sme schopní umiestniť ich. Um, pardon, nie sme schopní umiestniť ich a to je škoda. Škola v Luxembursku je vynikajúca, je tam nová škola, práve je prijatých e, oveľa viacej žiakov či študentov skupiny kategórie 3 a dokonca sa v budúcnosti ešte má rozširovať. Najvyššia rada prijala množstvo opatrení v rôznom čase. Naše školy sú oveľa obľúbenejšie než kedykoľvek predtým. Sme na ne hrdí. E, máme aj nedostatky, ale na nich pracujeme. Akreditovaná európska škola má systém, ktorý e, naozaj veľmi dobre funguje. A ja vám ďakujem za pozornosť. Thank you very much. I think um, at least we have heard that... Ďakujem. Myslím si, že vaša správa sa berie do úvahy. Blahoželám v, tejto, v tomto ohľade Žamari. V každom prípade si myslím, že si musíme vypočuť tých, ktorí sa sťažujú, tí, ktorí e, komentujú. Nie všetky sťažnosti generálny tajomník teraz e, e, pomenoval, či ďalší členovia rady a ja chcem dať priestor predstaviteľom Interparents. Sara Koines, včera zvolená za novú predsedničku. Máte slovo. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem za váš záujem, osobný záujem o túto tému, to odzrkad váš záujem o najnovšie vývojové tendencie. Od včerejšieho um, popoludnia som predsedníčkou uh, zhromaždenia Interparents, pre, ktoré zastupuje rodičov pre európske školy. Interparents sa zúčastňovala na, na E, príprave kavadovej správy, dosledovaní alebo nedostatku dosledovávania, hlavne pokiaľ ide o vážne problémy, e, nedávne problémy. Nie je to e, finanč, len finančný problém, ktoré sa označoval už od roku 2002. Nie je skutočné riešenia, pokiaľ ide o finančné zaťaženia vzdelávanie mladí a rada pre nich sa rozhodla, že bolo tu stretnutie v roku 2013, kde sa dohodlo, že sa čo najskôr majú stretnúť ministerovia školstva, aby rokovali o terajšej krízi, kríze. Podľa nás takéto stretnutie je naozaj naliehavé. Napriek tomu, čo sme počuli, stále tu nie je vieryhodné riešenie vo výhľade hoci je tu veľký dopyt po nemeckých, anglických a francúzských učiteľoch, to sú tri hlavné pracovné jazyky, ktoré sú pre väčšinu ľudí prvým, druhým alebo tretím jazykom a členské krajiny, ktoré vysierajú, vysielajú týchto pracovníkov, už nebudú, nebudú znášať tieto náklady. Dopakt týchto rozhodnutí sa politicky výrazne pocítil v školách naprieč systému chýbajúci takíto e, učiteľia, takže generálny riaditeľ e, informoval, že systém cíti tento problém. Nie je tu ale dohodnutý mechanizmus na implementáciu. A aj v najlepšom scenári množstvo vysielaných učiteľov je, je každý rok nižšie. Plán nehovorí o učiteľoch v skorom období, určite nie v septembri. 5-ročné nábehové obdobie neposkytne vlastne určite dostatok učiteľov alebo peniaze na nich a prísľuby alternatívnych zdrojov financovania sú vágne. Tieto škrty sa navrhujú napriek skutočnosti, že celková populácia škôl rastie a my prichádzame s optimistickými eh, odhadmi, že určité krajiny budú naďalej nadmieru vysielať. Belgicko, Nemecko, Írsko, Holandsko, eh, Spojené kráľovstvo. Po druhé potom trh bude poskytovať eh, bezpočet učiteľov pre matematiku a podobné predmety a po tretie vzdelávacia kontinuita sa týmito miestne najatými učiteľmi môže zasiahnuť. To sú veľmi prekérne, ale zmluvy. Obrázok je to teda veľmi depresívne. Je to naozaj len odkaz toho, že potrebujeme naozaj unikátny prístup. Je to model, kde členské krajiny prijímajú čoraz väčšie množstvo v rôznych krajinách my súhlasíme, že táto, tá expanzia dokazuje, e, že európske školiky, školy viac e, kultúrne vzdelávanie do roku 18 zakotvené v kultúre je silnou základňou pre mobilnú pracovnú silu EÚ a výzvy dneška. Táto rozprava musí byť súčasťou širšej rozpravy o vzdelávaní v Európe a za to vám ďakujeme. As well as the cost-sharing debacle, there's also been a long debate about the organization of... Pokiaľ je štúdie k, k, k vyšším stupňom vzdelávania, tak radikálne zmeny by mohli výrazne pozmeniť základnú misiu európskeho školstva a znížiť hodnotu eh, eh, maturity v Európe. Nie je to asi to, čo pán Kavada zamýšľal. Minimálne niektoré z týchto návrhov budú predmetom externej evaluácie. Budeme eh, čakať so zatajeným dýchom. Obavy tu však sú s množstvom uh, nákladových problémov, čoraz viac tém e, k tým hlavným jazykom na úkor, na úkor multilingvistického špec, špecifickosti a opätovne posilnenie na vlastnej identity detí, čo je základom ich európskej identity. A teraz čo si o nerodilých rečníkoch ako učiteľov. Nie je to len o chápaní jazykov či idiomov, idiomov učitelia, ktorí chápu tiež národný systém pre študentom, ale aj po štúdiu, pokiaľ ide prístup na univerzity. Toto nie je niečo, čo by sa dalo eh, posúvať eh, náhodne, ale to treba skúmať naprieč celým štúdiom, čo sa často stráca. Toľko k terejšej kríze. Teraz k analýze pánu, pána Kavadu. K odporúčaniam týkajúcim sa európskeho školského systému a takisto k európskemu uzneseniu. Nemôžeme vám bohužiaľ povedať lepšie, lepšie správy. Všetko, čo sme doteraz si vypočuli, určite nie sú problémy. Zmeny sú pozitívne veci, idú správnym smerom Všetko sa rieši, veci sa diskutujú, ale vidíme dopad na školy. Populácia škôl, e, to sa zhodneme, rastie, príjmy sa zničujú, sú tu e, nižšie poplatky, znížené e, rozpočty. Bezpečnosť je takisto témou výkonnej rady čoraz menej dôrazu na eh, materinský jazyk. Nie alternatívne certifikáty. Znovu zoskupené triedy a otázka učiteľov. Učiteľia podporovaní národnými inšpektorátmi. Toto by prispelo k rozvoju eh, osnov medzivládna povaha európskych škôl, posilnená Európskym parlamentom, by mala byť silou. Vodcovstvo je naozaj potrebné na európskej úrovni a treba čoraz viac pracovať, aby sme našli globálne udržateľné riešenia. Vzhľadom na doterajšie snahy, a to ja som predsedkyňou len 15 hodín, ale pracujem na tom trošku hrubšie. Kolegovia a ja si myslíme, že Ťažko je byť konštruktívny a plný nádeje. Vidíme, že mnohí z vás sú takisto veľmi pesimistickí. Potrebujeme dlhodobú víziu a potrebujeme učiteľov na september. Nezabúdajme, že potrebujeme študentov teraz. Teraz máme študentov, ktorí potrebujú vzdelanie teraz. Ďakujeme. Mám tu otázku, ktorá je zo staršieho obdobia, ešte z minulej správy k tejto téme. Hovoríme, že niektorí z mladých ľudí, ktorí nedojdu až do maturity a opúšťajú školu, že nemajú diplomy. Takže my sa pýtame, nie je možné získať strednodobé ukončenie školy. Diskutovala Najvyššia rada tento problém? Pochopili, môžem to povedať aj v, ne, v Nemčine, v Nemecku existuje e, možnosť aj e, zakončenia e, sekundárneho vzdelania, ktoré nie je maturitou. Neviem, či sa podobne niečo nediskutuje pán Kivinen. Otázka samozrejme rozvoja v členských krajinách za posledné roky, čo sa deje v Európe, čoraz viac členských krajín má eh, určité typy eh, diplomov ukončenia školy okolo 15-16 rokov a deti sa potom rozhodujú pre technické školy, eh, profesijné vzdelávanie, gymnázia si potom vyberajú v európskej škole máme len jednu líniu, ktorá smeruje k európskej k maturite. Teraz sa diskutuje pri reorganizácii pracovnej skupiny o e, druhostupňovom vzdelávaní, že je nevyhnutné pre študentov, ktorí e, opúšťajú systém na iný typ škôl, určitý typ kreditu za to, čo e, už absolvovali. Napríklad vezmem príklad e, druhého jazyka, jazyk 2. Musia e, a zvládajú tento jazyk veľmi dobre. Je to v školskej správe, ale e, nevedia z tohto hodnotenia príjmajúce nové školy, čo je tá úroveň možno, že spoločne s reungarizáciou sekundárneho vzdelávania by sa mala vytvoriť určitá možnosť pre našich študentov pokračovať e, do maturity, ale tí, ktorí chcú ísť inám, aby mali určitý typ uznania. Čo urobili a v ak, na akú úroveň sa v tejto veci, v tejto, tejto téme dostali. Toto sa diskutuje a musím povedať, že neprijali sa do tej, doteraz žiadne rozhodnutia. Ďakujeme. Ešte jedna otázka. Často mi položili otázku, že maturanti, európsky maturanti, že touto maturitou európskou, európskou nie je preložená, nemôžu si nič v Nemecku počať. Existuje táto maturita v jednom jazyku, ale vydáva sa i vo viacerých prekladoch, aby administratívy v daných krajinách mohli ju využiť Možno je to len zlomyselnosť administratívy. Pýtam sa jednoducho, či tento problém je vám známy. First of all, for the students who are leaving the European school system, e, študenti, ktorí e, vychádzajú z týchto škôl, sú z 28 členských e, krajín a budeme mať k tomu pracovný stôl je tu teda diskusia o tom, že úroveň Európskej školy zodpoveda úrovni e, v členských krajinách. Je tu tá záruka, teda, ale veľmi často školy, ktoré príjmajú našich žiakov, nevedia, aké štúdie absolvovali. Súhlasím. Európska maturita a príslušné dokumenty, diplomy sa tlačia vo jazyku, jazykovej sekcie toho žiaka Poprvýkrát v letúce leto to bude s jazykmi, ako je bulharčina a maďarčina. To teraz bolo ne- v starom systéme to teraz bolo nemožné, ten sme zmenili. Európsky maturitu teraz vybavujeme vo všetkých jazykoch od budúceho leta. Dobre, kolegovia, kto sa chce vedieť slova? Ešte pán Takula. čo nám odprezentoval e, e, náš fínsky zastupca, bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Pre nás je to dôležité v tomto výbore vedieť, kde sa nachádzame v praxi, pretože európske školy môžu tu byť pionierom. A my vieme, že Európska únia má tie tzv. meké e, právomoci, soft powers, tých otázkach, ktoré sa dajú komunitárne lepšie pretláčať. A Ako sú napríklad komunitárne otázky e, európskych škôl. To veľmi e, obohacuje, ale čo ma naplňa e, obavami je tu v Belgickom my poznáme situáciu, disponibilita našich učiteľov, pokiaľ ide o e, e, nábor, malo by to byť e, konkurencieschopné. Disponibilita učiteľov je čím si veľmi zložitým, očividne. Ďalšou otázkou je potom skutočnosť, že tu vzdelávanie je oblasťou, ktorá najviac trpí, kde je najviac škrtov Nemčina a francúzština majú veľa problémov pri nábore dostatku kompetentných učiteľov. E, Spojené kráľovstvo by tiež mal vyhradiť nejaké financie a nechrániť si toto ako daňový raj. Je to niečo, čo ma rozhodne výrazne naplňa obavami. Takisto e, priestorové problémy, nedostatok e, školských budov. Toto je naša vizitka, tieto európske školy. So, spolu so svojimi e, hostiami som navštívil tieto školy. Nemajú uh, e, uh, imič aureolu tých uh, elitných škôl, ale to nie je zámerom mnohí ľudia, ktorí tu pracujú, e, majú dojem, že deti by mali mať vhodné podmienky na vzdelávanie a že podmienky by mali byť e, postačujúce. Nedostatok učiteľov, to je dôvod k obavám, preplnené triedy a rôzne externé otázky, bezpečnosť napríklad – tie ohrozujú celkový kon- koncept. Toľko moje e, podnety. Pán Kivinen a jeho prezentácia bola veľmi dobrá. Našou prácou je teraz vypočuť si od členských krajín a od komisie, aby sme videli, e, že financie sú naozaj v poriadku pretože sme jednoducho civilizovaní. Nicht unsere Aufgabe, du hast recht, die Aufgabe der Staaten to naša úloha, je to úloha štátu. My bohužiaľ nemôžeme povedať ani slovo, my môžeme dávať podnety, ako tak urobil pán Kavada a ako to čiastočne prijali zainteresovaní. Osobitná otázka pani Trypel. Mám otázku, pokiaľ ide o nedostatok budov. Spomenuli ste Brusel. Chcelo by som vedieť, či ste mysleli na možnosť e, využiť e, kapitolu kvalita a zo štruktúrálnych fondov je možnosť financovať nové budovy E, touto cestou? Pán Kiviner? Riadiaca rada podpísala dohovor s Belgickom. Belgický štát je povinný nám poskytovať budovy. Pre nás je ťažké opodstatniť e, akékoľvek výdavky na základe tohoto dohovoru, dohovoru v iných rozpočtových linkách sme plne v rukách eh, hostovskej eh, krajiny Belgická. Môžem hneď eh, teraz povedať, čo si o bruselskej situácii pani predsednička asociácie rodičov je veľmi šťastným prípadom, pretože jej škola má naozaj veľa priestorov. Ak chcete vidieť dobrú školu, pozrite si Európsku školu v Lákene, naozaj úžasné, e, moderne urobená škola. Tam je stále 800 voľných miest. Na druhej strane momentálne máme žiakov v škole v UKL, v budovách v Berkendále asi 400 miest sa nevyužíva. Takže tento školský rok naozaj máme miesta. Problémom je, že výkonná rada rodičom dala záruku, že neporesunieme žiakov zo žiadnej školy do nejakej inej školy a toto rešpektujeme. My nemôžeme jednoducho zobrať žiakov z preplnených škôl a presunúť ich do škôl z miesta. E, nové miesta, tie voľné miesta jednoducho zaplňame novými prišelcami Práve sme skončili prvú fázu prihlášok do, na september budúceho roku a máme nový rekord 1600 prihlášok na budúci september. 750 sú deti v škôlkarského veku a máme nedostatok, absolútny dostatok škôl, e, škôlok. Je tu naozaj demografická zmena. Naše budovy na to neboli pripravené Nové členské krajiny e, nám dodali pred desiatimi, desiatimi rokmi mladých funkcionárov s 5-6 rokmi skúsenosti, ktorí e, sa ženili, vydávali a majú teraz e, deti a teraz e, sú tu plody ich, tak povediať, z rodinného života, ktoré prichádzajú do našich škôl. Naša potreba teda škôl, škôlok je veľmi vysoká. Máme momentálne nevyužité ešte priestory, ale situácia vo Voľu je veľmi zložitá. Nikto nechce odísť. Všetkým e, deťom vo Voľuve sme dali možnosť ísť do ktorejkoľvek inej škole. 8 žiakov z tých tisícov e, chcelo odísť. Tak veľmi majú radi svoju školu, ktorá síce nie je e, v zmysle nových štandardov a noriem, ale je veľmi zložité na základe nášho slubu urobiť niečo iné, než naplňať voľné miesta, ktorých je naozaj veľa, novými zápismi a novými priš e, prišelcami. Pani Kosta Questa, questa discussione e anche molto l'illustrazione che è stata fatta. Táto diskusia je veľmi zaujímavá, i, i prednášky boli veľmi zaujímavé rôzne hlasy, ktoré som však pochopila tak, že sme sa pokúsili odporúčania parlamentu implementovať. Finančná otázka zostáva nevyriešená, je to veľmi dôležité. To, čo sa deje, je dobrovoľné členské krajiny, zvýšili podiely na nákladoch. To v kríze nie je ľahké, ale tá téma bude vždy horúca. A mám otázku, na akom základe, ak sa pozrieme na nové školy Uviedli sa tu i ďalšie e, miesta, ďalšie mestá v Európe, na základe ktorých kritérií sa vôbec príjmajú tieto žiadosti. Okrem angažovanosti členských krajín sú tu osobitné kritéria, na ktoré by sme sa mohli rozhodnúť pre jedno, pre jedno miesto a nie pre iné. Ako teda vyzerá rozhodovací proces pre jednotlivé miesta v Severnej Európe je veľa škôl, možno na juhu. Treba mať pamäť, na pamäti južnú oblasť a potom záujem. Už e, nie je možné e, hovoriť inak ako chrbtom k vás. Myslím, že otázka tých, ktorí opakujú ročníky či e, prepadávajú, to súvisí s určitými osobitnými E, problémami, ako to, že toto číslo klesá, súvisí to s konkrétnymi opatreniami, ktoré ste prijali a ak áno, aké ste prijali. A tiež otázka znie, či od začiatku žiaci s lepšími štandardami sa príjmajú. Je to výsledok didaktického zlepšenia v škole, alebo to možno vyvodiť z toho, že de- deti E, všeobecne majú lepšie výkony alebo lepšie majú lepšie schopnosti. My, Nož, myslím si, že tieto dáta treba i analyzovať. Ďakujeme. Ďalšie otázky? Secretary General, please. Generálny tajomník má slovo. Najvyššia rada pravidla vytvárania akreditovaných európskych škôl preskúmala, boli zjednodušené a jasnejšie naformulované. Je tu návrh jedného z členských štátov a na tomto základe potom v spoločnom výbore, ako dnes ráno, možno diskutovať. Národné orgány nám potom detailne, musia poskytnúť detailné podklady, musí to Najvyššia rada schváliť a potom sa dá tá škola otvoriť. Neexistuje žiadne výberové konanie, žiadna selekcia, ale chceme zabezpečiť kvalitu na týchto európskych školách, hlavne čo sa týka organizácie vyučovania. A to musí mať príslušné rovnaké štandardy, ktoré sa musia dodržiavať a potom tieto akreditované školy aj kontrolujeme. Čo sa týka e, žiakov, nerobíme selekciu. Samozrejme je prirodzený výber, aj v Bruseli to tak išlo. A naša politika znie, že musíme byť veľmi reštriktívni, a pretože máme tak málo miesta. 1600 žiakov e, v septembri bolo z kategórie 1, možno sme mali 40-50 z kategórie 2, ale to boli väčšinou rodičia európskych úradníkov. Takže tá selekcia neprebieha v našej škole, ale na inom mieste. Ale sú školy, kde máme kategóriu 1 iba vo veľmi nízkom počte takýchto žiakov. To znamená, že sa tu nesnažíme akademicky robiť nejaký výber, ale e, sociálno-ekonomické zloženie žiakov je treba z časti korigovať napríklad aj takýmto spôsobom. Ďakujem. Myslím, že komisia je prítomná. Komu môžem dať slovo? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. S veľkým záujmom sme sledovali túto diskusiu, leží nám to veľmi na srdci správu generálneho tajomníka o follow-up k správe Kabada sme si prešli a zdieľame najdôležitejšie body, ktoré treba sledovať. Vážený poslanec Kabada to tu naznačil, teda financovanie, preplnenosť, e, druhý stupeň a tak ďalej. Toto sú vlastne témy, ktoré sú aj pre nás prioritné. Dalo sa tu aj niekoľko odpovedí na otázky. Napríklad v súvislosti s druhým stupňom zhodnotením. Komisia sa obvykle nezaoberá takýmito pedagogickými otázkami, na to nemáme právomoci, ale experti z členských štátov sú tu o mnoho kompetentnejší v tejto oblasti ako my a sú schopní vyvodzovať závery alebo vytvárať prepojenie s vysokoškolskými systémami členských štátov. V európskych školách e, to skutočne musí byť možné prepojiť aj s európskymi vysokými školami, aby prechod na systém univerzít bol možný. Čo sa týka financovania, e, ohľadne zdieľania nákladov, určite sa tu dali dosiahnuť aj lepšie e, výsledky. V tomto dohovore komisia nebola obzvlášť ambiciózna, chcela rýchly rozbeh, e, rýchly phasing in a vyšší príspevok poskytli členské štáty. A musíme konštatovať, že z sme sa dohodli na najmenšom spoločnom menovateli. My sme sa na týchto snahách zúčastňovali tiež. A teraz čakáme na obsadenosť 2015 a ja myslím, že medzi časom môžeme povedať, že toto celé vlastne je urobené celkom dobre. Čo sa týka financovania, uvádzala sa tu reforma štatútu učiteľa a na to som chcel tiež upozorniť, ale všetky kontroly hospodárskych podmienok, pracovných podmienok učiteľov prebehli na základe spolupráce verejnej služby v Európe a v európskych školách, tak by som to označil. A to znamená, že tu boli bolo znižovanie platov, hlavne pri nástupe do európskej služby, teda do verejnej služby v Európe. A potom dochádzalo k e, adaptácii na úrovni európskej škole, ale to bola len matematická implementácia. Čo sa týka prostriedkov, tu počítame s podporou výboru a počítame aj s výborom ako s jednou vetvou rozpočtového výboru. A teraz k preplneniu škôl. To sa tu viackrát spomínalo. Podpredseda Sepkovič má týždenne kontakty s belgickými orgánmi a preto vás môžem ubezpečiť, že sa tu skutočne usilujeme o rozhodnutie ohľadne zriadenia tejto 5. európskej školy v Bruseli. Ale z dôvodov, ktoré už spomínala belgická delegácia, teda konjunktúra medzi iným, to doteraz ešte neprinieslo ovocie, ale v zozname priorít je to celkom na vrchu. Som ochotný zodpovedať vaše otázky, pokiaľ by nejaké boli. A zatiaľ ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Teda ja som odpoveď od Belgičanov k tomu nedostala a preto sa pý... preto si ani netrúfam pýtať sa znova, prečo v Belgicku teraz ešte e, stále nebola poskytnutá skutočná odpoveď. Možno, že sú na vine voľby, neviem alebo by chcel nejaký zastupca Belgická povedať nejakú pripomienku? Máte teraz na to možnosť? Nie. Nie je to tak, takže si myslím, že aj v mene pána Kabadu, ktorému ďakujem za skutočne obsažné informácie generálneho tajomníka, ktoré ukázali, že v niektorých bodoch určite boli tieto e, body zo správy parlamentu prevzaté a naštartované. Vieme, že sme ešte nezaviedli všetko. Vieme, že rodičia ešte dlho nebudú spokojní. Chápeme to ako rodičia. E, ako rodič má človek určite iné nároky, ako sa dajú splniť. Ale to je tak na všetkých školách a určite je to tak na, aj na európskych školách. Ale myslím si, že dnes sme tu mali aspoň diskusiu, kde sme si mohli vytvoriť lepší obraz. Dúfame, že budeme môcť naďalej sledovať dobré rady pána Kavadu a teraz na záver diskusie ešte raz dám slovo pánovi Kavadovi ako spravodajcovi. Nech sa páči. I budem teraz veľmi stručný, chcem len vysloviť svoju vďaku, tiež by som sa pripojil k vašej vďake. A som skutočne pozitívne prekvapený, pretože táto správa to je suma odporúčaní. Ja som rád, že to neskončilo e, rovno v odpadkovom koši, takže tomu sa teším. A teším sa aj tomu, že niektorí z vás sa predsa len snažili e, podať určité informácie. Mám ešte také 3-4 body, nechcem na to ani odpoveď. Chcel by som to len e, voči zástupcom rôznych krajín vysloviť. Poprvé, 2012, vtedy, nie, v roku 2013, bolo 100 miest neobsadených. 100 miest. 28 bolo v francúzskom jazyku. To bolo francúzských miest, by som povedal. Moji krajania, teda aj na adresu ministerstva školstva, musím povedať, že máme veľmi veľa rôznych učiteľov vo Francúzsku a skutočne je podivu hodné, že sa ani 28 kusov nepodarilo nájsť na to, aby sa táto, tento nedostatok odstránil. Takže ja si myslím, že aj učiteľia filozofie by mohli taký byť k dispozícii. Ide tu vlastne o váhavosť systému. E, malo by byť možné nájsť si 5 minút na vyriešenie takéhoto problému. Potom sme mali tie britské posty, neverím, že by Empire nebolo schopné vyriešiť e, takýto problém. Čo sa týka Nemecku, to bolo 18 miest. Nemecký systém je tu iný, ale to skutočne musí raz skončiť. A teraz na záver by som ešte chcel povedať toto. Zo všetkých týchto diskusí, ktoré sme viedli už za dlhé roky, e, by si myslím, už bolo naozaj na čase, aby zástupcovia komisie, e, počul som, že aj komisár má dobrú volu v tomto smere, takže naozaj už by tu mala byť možnosť popremýšľať o tom, že by sa e, do prístupových zmluv budúcich členov ako nejaký dodatkový protokol vsunula tá skutočnosť, že sa bude požadovať príspevok týchto štátov za tých, ktorí budú chodiť do týchto európskych škôl. Teda rodičia detí, ktorí budú pracovať v európskych orgánoch, by mali k tomu prispievať, aby Belgicko nenieslo celé bremeno e, týchto nákladov. A o tomto som takisto ochotný ďalej diskutovať. Ďakujem všetkým pozvaným expertom, srdečná vďaka a šťastnú cestu domov. Teraz budeme pokračovať v našom programe. A dostávame sa k prezentácii štúdie. To je e, štúdia vykonávanie spoločného európskeho rámca pre jazyky v európskych vzdelávacích systémoch. Náš výbor sa snažil zistiť e, prieskumom bolo by celkom milé, keď chcete odísť, tak odíďte a rozprávajte sa vonku. Chceli by sme niečo vedieť o rôznych úrovniach výuky jazykov a o porovnateľnosti rôznych krajín Európskej únie a aké úspešné to bolo. Teraz dám slovo pani Fantenende alebo pánovi Brojkovi. Mhm. Ďakujem uh, eh, za príležitosť eh, predstaviť vám túto štúdiu, ktorú zadal Európsky parlament. Túto štúdiu sme urobili ja a kolegyňa minulý rok na základe výskumu z Holandska. Najskôr stručne štúdiu uvediem, poviem o niečo o hlavných záveroch a odporúčaniach. A po prezentácii budete môcť klásť otázky a my vám na ne radi zodpovieme. Spoločný európsky ramec pre jazyky CFR vypracovala Rada Európy, aby zabezpečila jednotu v jazykových a kultúrnych otázkach v členských štátoch ohľadom vyučovania jazykov a podporiť transparentnosť a koherentnosť v učení sa a vyučovaní cudzích jazykov v Európe. Oficiálne to bolo zverejnené v roku 2001. CFR je všeobecným rámcom, ktorý udáva, ktorý jazyk sa má naučiť a ako a ako sa má efektívne používať v praxi. Je to základný, spoločný základ pre učebné osnovy, je to um, pre um, usmernenie pre učebnice, skúšanie a tak ďalej. CFR je, má akčný prístup k učeniu, má 6 úrovní úrov, ovládania jazyka od A1 po C2 a vždy je uvedené, čo má daný študent vedieť v danom jazyku. Je to spoločný koncepčný rámec pre vyučovanie jazykov a má rešpektovať jestvojúce systémy a koncepcie vyučovania jazykov. Odporúčania z roku 2008 viedli členské štáty, aby zaviedli CFR do svojich e, školských systémov. Najskôr to boli všeobecné opatrenia, teda podmienky pre použitie CFR a potom konkrétne opatrenia v rámci ich politík, e, osnov E, prípravy učiteľov, hodnotení a vypracovania učebníc. Bola podporená, e, podporené používanie CEFR v rámci celoživotného vzdelávania, e, pas, používanie formátu pasportu a takisto kompetencie jazykové. Prvý prieskum jazykov, jazykových kompetencií pokryl 14 európskych krajín a vyhodnotilo výsledky 45 študentov v celej Európe e, v rámci, vzhľadom na CFR. E, cieľom štúdie bolo hodnotenie používania rámca v učebniciach a v stredoškolských skúškach. Vychádzalo z, zo súčasných politických situácií a od implementácie CFR Malo prísť s odporúčaniami a závermi aby sme dali vstupy do tohto rámca. Venovali sme sa všeobecnej implementácii rámca na, v krajinách. Pýtali sme sa, či rámec je zakotvený v legislatíve. Po druhé, či sa rámec používa vo vyššom stredoškolskom vzdelávaní. A, a potom sa prednáša do celého vzdelávania. Potom sme prešku, preskúmali skúšanie, učebné osnovy, prípravu učiteľov, učebnice. A krajiny sme skúšali, skúmali z hľadiska výsledkov vyučovania cudzých jazykov. Je nejaký súvis medzi rámcom a úrovňou ovládania jazyka a potom sme predložili odporúčania. Zamerali sme sa aj teraz na výsledky. Najskôr, kde sme brali uh, vstupy. E, pre každý členský štát sme si vybrali jeden, jednu úroveň rámca v rámci vyššieho vzdelávania. Sústredili sme sa na tri súčasné jazyky, angličtinu, nemčinu, francúzštinu a francúzštinu a takisto e, sme zohľadnili španielčinu. Pozerali sme sa, či e, členský jazyk, teda jazyk týchto členských štátov sa používa v iných členských štátoch a či týchto, tieto krajiny možno povedať, považovať za viac jazačné. Vybrané krajiny sú Británia, hlavne Škótsko, Švédsko, Holandsko, Francúzsko, Rakúsko a Maďarsko. A je tu aj geografické, e, je to geograficky vyvážené týmto výberom Skúš, skúmali sme veci od stola, ale aj v teréne. Absolvovali sme množstvo pohovorov so súkromnými poskytovateľmi vzdelávania a takisto e, s aktérmi na európskej úrovni. Nož a teraz e, závery. Krajine, krajiny majú používaný tento rámec v rôznej úrovni. Niektoré majú zakotvené v zákone, alebo vôbec nie. Možno povedať, že čím je viacej rámec prítomných v politických dokumentoch a v zákonoch, tým je viacej používaný pri skúškach, eh, príprave učebníc a príprave učiteľ, učiteľov. Iba Rakúsko a Francúzsko majú rámec ustanoven- zakotvený v legislatíve. Ako hlavné problémy implementácie sme uviedli dve. Najskôr nedostatok empirickej skúsenosti na základe štúdií, ktorí prepájali rámec a výsledky vyučovania. A takisto sú tu ďalšie politické dokumenty, ktoré majú vplyv na systém vzdelávania. Nož a implementácia rámca v rámci triedy si vyžaduje rôzne zručnosti od učiteľov. A preto mnohé krajiny, ako napríklad Francúzsko, Holandsko a Švédsko, sa obávajú z hľadiska používania tohto rámca od učiteľov. Švedsko a, a Maďarsko uviedlo nedostatok empirických skúseností či dôkazov, pretože nemožno a, uviesť súvislosť a, používania rámca a, a úroveň ovládania cudzích jazykov. Bolo povedané, aby sme analyzovali um, prepojenie medzi eh, vytvorením skúšok a hodnotením skúšok na základe rámca. Eh, často sa uvádza prepojenie eh, medzi úrovňou vyučovania jazykov a používania rámca a zakotvením tohto rámca v legislatíve. Počas rokov, odkedy rámec bol uvedený, stále viacej sa kritizuje dostupnosť rámca, klasifikácia jazykových kompetencií a uplatňovanie e, rámca v jazykových skúškach. Každý aspekt tohto rámca je zraniteľný. No a um, tí, ktorí kritizovali rámec, písomne neboli veľmi početní. Vo všeobecnosti panuje zhoda o rámci, že e, je e, s dostatočným opísaním e, výsledkov vyučovania týchto jazykov. Často v krajinách, ktoré používajú rámec, sa prvý cudzí jazyk vyučuje až na úroveň B1, druhý cudzí jazyk na úroveň A pardon, B2 a druhý cudzí jazyk na B1. Väčšina vybraných krajín vykonávajú rámec a používajú ho v skúškach. Rakúsko, Maďarsko, Švedsko používajú testy na základe rámca. To nerobí Francúzsko, napriek tomu, že e, medzi rámcom a skúšaním je prepojenie. E, v Škótsku takéto prepojenie neexistuje. Prepojenie medzi výsledkami vyučovania nových cudzích jazykov a rámcom e, neexistuje a nie je evident, respektíve nie je evidentný. Či sa rámec používa, závisí od toho, či sa používa v rámci učebných osnov a či je uvedený e, v národných učebných osnovách. Čo sa týka výzvy Rady Európy možno povedať, že niektoré krajiny podporujú um, používanie rámca v národných učebniciach. V iných členských štátoch uh, sú uh, vedení a motivovaní vydavatelia učebníc, aby rámec pri tvorbe učebníc používali. Keď sme skúmali používanie rámca v príprave učiteľov, je tu značný rozptyl, najmä pokiaľ ide o prípravu pred výkonom povolania. V Rakúsku, Holandsku a vo Francúzsku sa rámec používa. Čo sa týka eh, prípravy učiteľov počas výkonu povolania, je situácia lepšia. Jedinou výnimkou tu je Škótsko. Keďže učiteľia si môžu plánovať a navrhovať svoje vyučovanie v mnohých krajinách, napríklad si volia materiál ako napríklad učebnice či didaktické pomôcky, ťažko povedať, či naozaj používajú rámec v vyučovaní. Či učiteľ pozná rámec, závisí od toho, ako krajina zdôrazňuje rámec v učebných osnovách a v príprave učiteľov. Čo sa týka výkonu a používania rámca v členských štátoch, je vzťah medzi používaním rámca a úrovňou ovládania jazyka podľa zdrojov máme ko- koherentný obraz, aká je úroveň vyučovania jazykov vo vybraných krajín. Možno navrhnúť um, poradie ako Švédsko a Holandsko, kde sú výsledky vyučovania veľmi dobré, potom je to Rakúsko s dobrými výsledkami a slabšie je na tom e, Maďarsko a Francúzsko a najslabšie je v tomto ohľade Škótsko. Potom, čo, pokiaľ ide o úroveň používania rámca a súvislosť s úrovňou ovládania jazyka. V prvom rade toto úzke prepojenie nie je jasné. A sú tu ďalšie faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu, ktoré vysvetľujú dobre ovládanie cudzieho jazyka. Teda napríklad, či možno cudzí jazyk používať mimo krajiny alebo nie, respektíve v danej krajine. Je tu kauzalita aj opačná. Tie krajiny, kde majú e, dobré uvládanie e, cudzích jazykov, sa snažia viacej v rámci politík vyučovania cudzích jazykov. Vo všeobecnosti CFR rámec je e, zabudovaný do praxe súkromných poskytovateľov vzdelávania. CFR je vyjadrený aj formou certifikácie formou použitých materiálov a učitelia sa dozvedia o rámci, v rámci vzdelávania popri zamestnaní. Rámec je zložitý a e, zložitosť uplatňovania je brzdou pre prax e, súkromných poskytovateľov vzdelávania. Čo sa týka študentov, rámec znamená transparentnosť a možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce. Osvedčenia sú dôkazom, že e, uchádzač ovláda jazyk na danej úrovni a zvyšuje jeho šance na trhu práce. Rámec sa snaží podporiť e, porovnateľnosť medzi krajinami a rešpektovať národné tradície a systémy či štandardy ovládania jazykov či bude rámec toto splne v budúcnosti, treba, aby e, sme nasledovali tieto e, odporúčania. Poprvé, do CFR by komisia a parlament mali zapracovať stimuly e, v členských štátoch pre vyučovanie cudzích jazykov. Rámec existuje viac ako 10 rokov a mnohé sa zmenilo. Implementácia by mohla využiť nové stimuly to sú akcie spoločenstva eh, v rámci eh, Rady Európy. Je tu iniciatíva Survey LAN, ktorá by mala pokryť viacej jazykov a viac krajín. Najviac používané cudzie jazyky eh, by mohli znamenať zúšenie zamerania politík na prvý, respektíve druhý jazyk. Okrem toho sa odporúča stimulovať vzdelanie skúseností v rámci politik vyučovania jazykov medzi členskými štátmi a zaviesť jednotné hodnotenia pri kompetencii žiakov. To by mohlo mať formu celých e, jednotných e, formátov e, reportovania na štátnej úrovni. Potom treba konkrétnejšie požadovať európske programy, napríklad Erasmus+, aby viac používal rámec a, a aktívny program a takisto životopis v rámci Europasu. Treba jasne prepojiť e, Europas s rámcom vyučovania jazykov. Ďalšie odporúčanie. Podpora prepojení medzi systémami a rámcom v krajinách keďže e, sa, dá, sa prepájajú výsledky vyučovania cudzích jazykov s rámcom. Nemusí to byť nevyhnutné pri e, e, dôvere voči výsledkom vzdelávania, ale odôvodnenie tohto prepojenia má byť pochopiteľný a jasný pre členské štáty. Preto treba zadefinovať princípy, ako rámec implementovať do vnútroštátnych systémov. To sú aj technické aspekty, ale tie by mali byť použité na stimuláciu e, spoločenskej diskusie, ako podporiť výsledky vyučovania. Treba zapojiť všetkých aktérov, politikov a odborníkov, učiteľov, e, školy, vydavateľov, e, externých expertov, vypracovať akčný plán, aby rámec stanoval, stanovoval um, viacej aspektov jazykového vyučovania. Takisto treba podporovať krajiny, aby e, rámec e, lepšie stanovoval vyučovanie cudzích jazykov v danej krajine. Po tretie, treba stimulovať e, partnerské učenie sa medzi rôznymi krajinami a jasnejšie vytvoriť prepojenia medzi vyučovaním jazykov a národnými vzdelávacími systémami. Ďalšie odporúčanie zvýšiť používanie rámca v školách. Vidíme, že použitie rámca na základnej úrovni si vyžaduje politické akcie, teda zakotvenie rámca do zákona či národných učebných osnov. Potom sú potrebné ďalšie kroky, aby podporili učiteľov, aby uplatňovali rámec vo svojej práci. Preto odporúčame, aby sa vytvorila zabezpečilo, zabezpečila dôvor, dôveryhodnosť a najvhodnejšie miesto či začlenenie rámca. Treba konzultovať expertov a čerpať z odporúčania Rady Európy. Čo sa týka jasného používania, treba, aby rámec bol zakotvený do národných učebných osnov a aby sme eh, boli eh, zameraní na aktívne používanie cudzích jazykov potom by sme mali mať stanovené e, celoročné, každoročné ciele v dosahovaní úrovní a preto stanoviť podúrovne, aby sme mohli vidieť postupný nárast zapracovania rámca do kurikula. Potom treba postupne e, zosúľadiť e, učebnice s učebnými osnávami národmi, národnými a takisto stimulovať aj učiteľov, aby viacej používali rámec. To sa dá podporiť výmenou skúseností a učebníc. Čo sa týka eh, orientácie na aktívne používanie jazyka, eh, to treba, tu treba sa zamerať aj na prípravu učiteľov pred výkonom povolania i počas výkona, výkonu povolania. Eh, skutočné prepojenie medzi rámcom a mm, úrovňou ovládania jazyka celkom nie je jasný a doložený Otázka je, či je CFR dostatočne e, silný na to, aby riešil postavenie neeurópskych jazykov, napríklad čínštiny. E, bolo by dobré zaviesť ukazovateľ ako nástroj hodnotenia e, zvládania jazykov. Ale nemalo by sa jednať, jednať o prísne technické kritérium. Ako možno rámec použiť na podporenie pozícií menšinových jazykov. Bolo by vhodné zriadiť národný, či národné, národný orgán či poradný orgán, aby vytvorili a preskúmali vzťah medzi učebnými osnovami a rámcom. Takéto fórum by e, umožnilo vymieňať si skúsenosti, e, podporovať e, dôveru a um, teraz sa dostávam k záveru. Rámec je cenným nástrojom na zvyšovanie ovládania cudzích jazykov, tak aby bolo, bola táto úroveň transparentná a podporuje vyučovanie cudzích jazykov. Rámec používajú členské štáty v rôznej úrovni podľa toho, ako je rámec zakotvený v zákonoch, e, učebných osnovách, škôl, školách, učebniciach a príprave učiteľov. Treba ďalej konať, aby sa rozšírila politická diskusia o vyučovaní jazykov. Treba posilniť e, súvislosť e, s um, rámcom vyučovania cudzích jazykov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je to veľmi zaujímavé a som si istá, že sa s tým ešte budeme zaoberať. Ale nemyslím, že by sme teraz mali začínať diskusiu. Keď chce pán Trec, nech sa páči. Iba niekoľko pripomienok. Ďakujem za prezentáciu a za šetrenie. Bolo to veľmi zaujímavé. Chcel by som stručne povedať, že som hrdý na to, že počas slovinského predsedníctva rady v roku 2008 bola táto nová filozofia štvorjazyčnosti presadená. A teraz už vidíme prvé výsledky. <clears throat> Myslím, že aj iné členské štáty by sa mali zúčastňovať na týchto šetreniach, aby sme mali možnosť porovnávať. A k odporúčaniam, ktoré tu boli vyslovené, by som rád ešte povedal, že sa dá pochopiť a chápať, že budúcnosť Európskej únie bude zrejme závisieť aj od toho, či si budeme navzájom rozumieť alebo nie. A znalosť jazykov iných pritom určite bude nápomocná. Pre mňa je to veľmi dôležité, aby sa uči, vyučovali aj iné jazyky, najmä susedných krajín. Ďakujem. Hlási sa ešte niekto o slovo? Ak nie, tak eh, ďakujem pánovi Brkovi a eh, pani Valendel. Je to, bude, bude to určite veľmi nápomocné. Je to veľmi obsažná správa, ktorú ste vypracovali a dáva nám do rúk eh, množstvo argumentov, aby sme aj občanom v našich volebných okrskoch sprostredkovali, aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky. Je to zaujímavé aj pre učiteľov. Mala som práve sedenie s našim ministrom školstva, ktorý rozhodol o tom, že budeme e, dvojazyčný, nemecko-francúzsky. Určite nie zajtra, ale to bude v každom prípade budúcnosť, lebo my sme priami susedia Luxemburska a Francúzska v mojej spolkovej krajine a mnohí ľudia si myslia, že ľudia v Zárlande, v Sársku hovoria po francúzsky, ale nie je to pravda a mali by sme sa snažiť, aby bola. A o to záslužnejšia je vaša práca. Ďakujem a týmto končím schôdzu. Ako ďalšie budeme mať schôdzu koordinátorov a preto by som chcela poprosiť všetkých, ktorí do tohto grémia nepatria, aby opustili sálu.